schválenie na začiatku e, budúceho riadneho zasadnutia. Ak nie sú žiadne namietky, tak uznesenia schválené na dnešnom zasadnutí budú postúpené príjemcom a orgánom, ktoré sa v nich menovite uvádzajú. Týmto zasadnutie Európskeho parlamentu prerušujem. Ďakujem za účasť a želám šťastný návrat do vlastí.